Bueno, si les parece, continuamos eh, con nuestro... Dobre, takže môžeme pokračovať ďalej v našej práci. V obvyklom formáte a venujeme sa bodom číslo 1 nášho programu. Sú, všetci súhlasia s návrhom programu dobre, takže bod číslo 2, prijatie zápisnice z predchádzajúcich schôdzi. Máte to k dispozícii. Chcem sa teraz spýtať, či má niekto nejakú otázku. Nie, týmto teda vychádzame z toho, že tento bod je prijatý. A oznámenia predsedníčky. Tu by som vám chcela povedať, že schôdza koordinátorov sa dohodla na ročnom e, výskumnom e, programe na rok 2017, pokiaľ o štúdie, briefingy a workshopy. Ďal, e, diskutovali sme v tomto bode aj s pani Marináky a teraz už by sme mohli prejsť k bodu číslo 5, odporúčanie pre radu týkajúce sa e, Komisie pre e, postavenie žien, pani Le Grip a pani Arena sú spoluspravodajkyne. Takže slovo má pani Arena. E, ďakujem. Čiže pokračujeme v logike tej diskusie, ktorá práve odbehla, prebehla s Marov. Ehm, bola som skutočne veľmi rada, že som si vypočula e, tento, toto vystúpenie zastupkynie služby pre vonkajšiu činnosť. Je to v súlade s tou správou, ktorú sme vypracovali a som veľmi rada, že budeme aj v nadchádzajúcich týždňoch eh, s ňou pokračovať v diskusii o tom, ako môže Európska únia presadzovať priority, ktoré budú aj prioritami 61. zasadnutia výboru eh, CSV. Eh, hovoríme o prioritách Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú piatich tém. Jedna sa týka všeobecnejšieho prístupu k problematike rovnosti žien. Hoci princíp rovnosti je súčasťou zmluv, dohovorov a medzinárodných právnych predpisov, Žiaľ, dokonca aj v Európe aplikácia zásady rovnosti nie je ešte skutočnosťou. A treba si to pripomínať e, tak vo vnútri EÚ, ako aj na medzinárodnej pôde, ako napríklad v rámci OSN. E, takže pokiaľ ide o všeobecný prístup, tak v správe sa hovorí o potrebe pokračovať v presadzovaní pekingského programu týkajúceho sa ochrany žien pred násilím, ako aj práva na e, Ehm, reprodukčné zdravie. Toto je všeobecný prístup, e, na ktorý opätovne poukazujeme. E, ďalšou témou to je posilnenie ekonomického postavenia žien. Tu sú s tým súvisia otázky diskriminácie na trhu práce, napríklad otázka mzdových rozdielov, ako aj e, rozdielov v dôchodkovom zabezpečení Hovorí sa tu aj o spravodlivejšom rozdelení domácich povinností, ako aj zosúľaďovania pracovného života s rodinným životom. Dotýkame sa aj otázok materských dovoleniek. Treťou oblasťou to je zabezpečenie rovnakej účasti žien na všetkých úrovniach rozhodovania. Je to e, otázka, ktorá súvisí aj s pred tým rokovanou otázkou politického násilia. E, dochádza tu totiž k zužovaniu priestoru na slobodu prejavu osôb, ktoré vystupujú progresívne v oblasti ochrany obrany práv žien. Ďalej to je zlepšenie postavenia najviac znevýhodnených žien, napríklad tých, ktoré žijú v vo vidieckých oblastiach, ale nie len nich. E, týka sa to aj rôznych e, Eh, žien, ktoré sú napríklad eh, zdravotne znevýhodnené, zdravotne postihnuté, alebo žien, ktoré sú žiadateľkami o azyl, ktoré sú utečenkyňami. Vieme, že v Európe je to veľmi akutný problém. Migra- migrantky, ktoré prichádzajú do Európy, eh, si vyžadujú osobitnú pozornosť a je teda potrebné, aby sme my ako Európsky parlament sa um, lepšie zapojili do rozhodovacieho procesu aj v súčinnosti s OSN je potrebné, aby sme my ako parlament um, veľmi um, dôrazne uh, plnili svoju úlohu zastupovania e, občanov, vrátane žien, je potrebné, aby sme bránili tieto pozície na medzinárodnej scéne, na pôde OSN. Pani predsednička, to by som chcela povedať k obsahu tejto správy. Uh, vzhľadom na to, že mala byť predložená do konca e, roka, e, ale nestalo sa tak, e, bol predlžený čas na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a preto očakávam vaše pripomienky, vaše návrhy. Ďakujem pekne, pani Irena, ako správne hovoríte. Došlo tu k zmene, eh, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy. 11. december je novou lehotou, takže máte trošku viac času na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A teraz by sme prešli k rozprave pani Hannibal. Ďakujem pekne. Chcela by som stručne poďakovať obom spoluspravodajkňam za túto veľmi celistú správu. Myslím, že na pamäti musím mať všetky body. Chcem sa venovať aj celej tejto otázke násilia voči um, ženám. Uh, nediskutovali sme o online násilí cez internet, e-maily, Twitter. V Spojenom e, kráľovstve bolo viacero e, vysokoprofilových prípadov v tejto oblasti. Iba to, že ide o virtuálny zdroj, neznamená, že ide o nižšiu mieru násilia. Myslím teda, že by sme aj tento aspekt e, mohli tu začať. Je dôležité to spomínať. Ak to nespomenieme my, my neurobi to nikto iný. Eh, Ďakujem pekne, pani Becera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som vlastne iba povedať, že plne súhlasím s návrhom pani Honeyball. Je veľmi dôležité a potrebné e, spomenúť aj tento aspekt. Nie je to len e, taký trend, naozaj je to niečo, čo okliešťuje práva žien a toto je to správne miesto, kde by sme to mali spomenúť. Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. E, vidím tu súhlas e, zo strany aj ostatných kolegov, takže je e, priestor na zapracovanie príslušného pozmeňovacieho návrhu. Je to ešte v lehote. Ak sa nehlási do diskusie nikto ďalší, tak by som povedala, ešte raz, že lehotou je 11. január na prekladanie pozmeňovacích návrhov hlasovanie 15. a potom vo februári by sa to malo dostať na hlasovanie na plénum. A týmto by sme prešli ke ďalšiemu bodu programu. Tu ide o pracovné podmienky, eh, prekerné, eh, eh, prekernú pracovnú situáciu. Pán Pimenta López, López je spravodajcom, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcel by som vám všetkým Eh, popriať eh, čo najlepší, najšťastnejší nový rok. Dúfam, že ste dobre využili sviatočné obdobie, že ste si ho užili vo vašej rodine a že ste prestavku využili na načerpanie nových síl. Nechcem príliš dlho hovoriť o tomto dokumente, o návrhu nášho stanoviska. Je to ťažké, keď máte k dispozícii iba 1500 eh, znakov, aby ste Eh, urobili niečo viac, než len eh, zhrnuli nejaké dve, tri kľúčové myšlienky, eh, ktoré sa spájajú s touto témou, ktorá je samozrejme oveľa komplexnejšia než ten priestor, ktorý máte k dispozícii. V tomto zmysle sme sa snažili nájsť dve, tri kľúčové myšlienky, Chceli sme e, vlastne takto naštartovať našu e, prácu. Ide o boj e, s nerovnosťou, s diskrimináciou, s chudobou. To je tiež spôsob, ako bojovať proti nerovnostiam a diskrimináciou pretože toto všetko je v pracovnom svete navzájom veľmi propojené. Súvisí to s neistou prácou, e, s zlepšením e, pracovných podmienok, e, boj proti neistým zamestnaneckým pracovným vzťahom, ochrana materstva, otcovstva, rodičovstva ako takého. Toto všetko sú nástroje, ako znižovať nerovnosti. Ako som už uviedol, v takto krátkom texte nie je jednoduché spomenúť všetky dôležité myšlienky, ktoré je potrebné spomenúť v súvislosti s takouto témou. Nemôžeme teda popisovať detailne rôzne formy diskriminácie, nemôžeme ich ani kvantifikovať, nemôžeme popísať ani jednotlivé opatrenia na boj proti diskriminácii v tejto oblasti. Napríklad sme v rámci správy pani Le Grip hovorili o rozdieloch v dôchodkoch to je tiež veľmi dôležitá eh, vec, ktorú by sme mali spomenúť v našom stanovisku. Tiež sa musíme zaoberať eh, dopadom neistej práce práve eh, na dôchodky. Tiež je potrebné zaoberať sa rôznymi spôsobmi, ako chrániť materstvo. To sa týka politiky verejnej, štátnej, ktorá by zabezpečila, aby materstvo bolo chránené, aby boli dobré podmienky pre matky. Takto by sme mohli spomenúť celý rad ďalších myšlienok v návrhu stanoviska, ktoré tam momentálne chýbajú, pretože jednoducho pre ne nie je dostatok priestoru. V návrhu to uznávam. Počítame však s príspevkom tieňových spravodajcov, teda aj ostatných, ale aj ostatných členov tohto výboru. A tešíme sa na to, že budeme môcť doplniť všetky medzery, ktoré v texte momentálne chýbajú. A verím, že e, výsledný text bude konzistentný, bude obsahovať kľúčové body a ja dúfam, že hlavný príslušný výbor, výbor pre zamestnanosť, e, to potom včlení do svojej hlavnej správy. Ďakujem pekne, začneme s diskusiou. Pani Arena. Ja by som len chcela eh, ospravedlniť prítomnosť kolegyne, ktorá teraz hlasuje v inom výbore, ehm, ale ľutujem. Signora Saborská, tiene la palabra. Slovo má pani Záborská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prajem všetkým a všetko najlepšie do, do nového roku. Ja vítam a podporujem snahu spravodajcu pána Lópeza zlepšiť postavenie žien na trhu práce. V tomto duchu vnímam aj jeho návrhy, v ktorých upozorňuje na pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty Rovnako oceňujem aj to, že pán spravodajca si všíma vysoký podiel žien využívajúcich pracovné zmluvy, poskytujúce zamestnancom nižšiu úroveň e, pracovnoprávnej ochrany. E, bolo by však chybou, ak by sme materstvo vnímali len ako dôvod diskriminácie žien zo strany zamestnávateľov. Mnohé ženy ktoré sú matkami, totiž vedome a zámerne vyhľadávajú neštandardné pracovné zmluvy v snahe dosiahnuť takú rovnováhu medzi e, platinou prácou a rodinou, ktorá im najviac vyhovuje. To, čo pán spravodajca vníma ako neistotu a nestálosť, chápu mnohé ženy ako väčšiu flexibilitu Dobre regulovaný trh práce by mal takúto flexibilitu podporovať vtedy, ak ide o slobodnú voľbu ženy a penalizovať len vtedy, ak by bola vnúcovaná ženám len preto, že sú ženy. Požiadavka na spravodlivejšie prerozdelenie bohatstva, ktorú formuluje pán spravodajca v bode 1 tohoto stanoviska, ja mám taký pocit, že ide za rámec e, tohto stanoviska a nakoniec aj nad rámec kompetencií a vlastného rozpočtu Európskej únie. E, v závere svojho stanoviska pán spravodajca požaduje novú legislatívu od členských štátov v oblasti ochrany materských, otcovských a rodičovských práv, ako aj nový návrh smernice o materskej dovolenke zo strany komisie. E, v prvom rade musím povedať, že e, moja politická skupina Európskej ľudovej strany by nerada predbiehala balík legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré by mala komisia oznámiť e, v tomto roku. Po druhé, ja sama mám výhrady k týmto návrhom pána spravodajcu. Na jednej strane považujem za veľmi škodlivý zvyk e, nášho parlamentu obracať sa na členské štáty so žiadosťami o prijatie, nový, o prijatie nových zákonov. E, naše kompetencie v oblasti legislatívy sú jasne vymedzené v zmluvách a my by sme sa mali na ne obmedziť. A čo sa týka smernice o materskej dovolenke, musím znovu zopakovať, že otázka minimálnej dĺžky materskej dovolenky je predovšetkým vecou zdravia ženy a novorodenca a až v druhom rade záležitosťou sociálnej politiky. Práve miešanie materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky do jedného balíka viedlo k odmietnutiu nového návrhu smernice o materskej dovolenke vládami členských štátov. A myslím si, že ak náš prístup nezmeníme, E, budeme aj my zodpovední za to, že postavenie žien na materskej dovolenke zostane naďalej na úrovni spred five rokov. E, v závere mi dovolte ešte raz poďakovať pánu spravodajcovi za podnetné návrhy v jeho, jeho stanovisku a samozrejme, že budem sa snažiť prispieť pozmeňovacími návrhmi na doplnenie tohto stanoviska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani Záborská, slovo má pani Kuneva. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poblahoželať eh, eh, spravodajcovi za veľmi dobrú prácu. Myslím si, že aj kolega Silikiotis e, tu predložil výbornú správu. Je zodpovedný ako spravodajca za gesterský, gesterský výbor. Zopár poznámok odo mňa, hoci nie som tieňovou spravodajkyňou. Ja práve e, pri téme bezpečného zamestnania som e, zaznamenala niekoľko veľmi nepríjemných skúseností. Práve už žien je tomu často tak, že pracovné podmienky E, nemôžu byť vždy považované za bezpečné. Je tu menej mzdy, sú to prvé ženy, ktoré sa prepúšťajú. A často práve formy zamestnania, ktoré e, boli tie bezpečnejšie a mali byť predlžením e, ich domácich povinností, sa, sa dali vnímať ako predlženie ich domácich povinností, napríklad opatrovanie príslušníkov rodiny alebo opatrovanie detí je tu množstvo právnych predpisov v krajinách EÚ, ktoré v minulosti poskytovali veľkú ochranu, ale dnes už tak nečinia. Preto sme my e, musíme jasne rozpoznávať, že práve, práve flexicurity e, ako politika zlyhala, pretože flexicurity mala znamenať flexibilné e, formy zamestnanosti, ale za bezpečných podmienok a to v, v Grécku neplatí pretože sú tu e, rôzne konštatovania EÚ, ktoré hovoria o tom, že práve v oblasti e, e, zamestnanosti dominuje liberalizácia. Ide tu len o lacné pracovné ceny, sily, ktoré môžu len ohraničene klásť odpor, pretože sa musia báť pre, e, prepustenia, nezamestnanosti? Ako by sme mohli sa postarať o to, aby zamestnanosť bola, a e, pracovné miesta aby boli bezpečné? E, ne. Nemôžeme tu očakávať zázraky, ale aj tak očakávam, že sa to podarí, pretože za tie dva roky od začiatku legislatívneho obdobia sa nám podarilo prijať množstvo textov, ktoré idú tým dobrým smerom pokiaľ ide o ochranu e, pracujúcich. Pripomeniem napríklad platformu e, pre zamestnávanie a úpravu e, zamestnancov v domácnosti. toto stanovisko určite zlepšilo bezpečnosť v oblasti zamestnanosti. Európska únia zastáva určité hodnoty a preto Európsky parlament je povinný e, implementovať európske zákony a aký vo všetkých oblastiach, ak chceme hovoriť o ľudskej tvári EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. E, teraz má slovo pani Moody. Thank you very much. And uh, yes, I'd really like to... Ďakujem veľmi pekne. Áno, chcela by som uvítať e, prácu, ktorú vykonáva spravodajca Skutočne sa domnievam, že máme toho veľa čo dodať k tejto oblasti, e, nielen pokiaľ ide o smernicu o materskej dovolenke, ale a jej aktualizáciu a jej prispôsobenie sa realite. Pre nás je totiž najviac dôležité, aby sme my boli vnímaní ako tí, ktorí zastupujú ľudí v Európskej únii a ako tí, ktorí poskytujú ochranu a ktorí sa snažia brojiť proti niektorým praktikám v oblasti zamestnávania. Takisto sa to týka oblasti dôchodkov, ako aj ďalších oblastí, kde e, pretrvávajú neisté formy zamestnávania. V Spojenom kráľovstve e, máme e, veľmi často kontrakty, ktoré e, napríklad veľmi sťažujú e, ženám možno starať sa o deti. Ale myslím si, že môžeme konštruktívne prispieť e, k tejto správe. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi takisto. A zároveň by som chcela vyjadriť isté znepokojenie, ktoré nesúvisí iba s s jazykom a s, so štilistikou tohto textu, ale týka sa e, samotných e, samotnej podstaty. V španielskej verzii sa totiž hovorí o materstve ako o nejakej forme e, rodovej diskriminácie. Neviem, či je toto správne vyjadrená táto skutočnosť. Samozrejme sú tu rozdiely. E, ženy skutočne sú vystavené väčšej diskriminácii na trhu práce. Častejšie sú uh, účastníkmi neistých, prekerných eh, foriem zamestnávania, ale je potrebné, aby sme zabezpečili presnosť vyjadrovania, eh, aby sme naozaj eh, sa venovali otázke rodovej rovnosti spôsobom, ktorý neumožní nejaký rozdielný výklad v dôsledku problémom, problémov s jazykom. Niekedy sa tu vyskytujú niektoré rozdielne výrazy, že napríklad, napríklad pokiaľ ide o niektoré formy neistého zamestnávania žien alebo žien, ktoré pracujú v sektore domácnosti a, a sú tu totiž veľmi veľké rozdiely medzi členskými štátmi, keď hovoríme o takýchto postupoch či praktikách. Musíme sa snažiť, aby sme mohli e, e, nielen identifikovať problém tak, ako to veľmi dobre urobil spravodajca, ale mali by sme navrhovať aj niektoré osvedčené postupy pre trh práce a mohli by sme požiadať komisiu, aby pokiaľ už existujú niektoré takéto zaužívané postupy, e, presadzovala kontrolu napríklad e, pracovného výkonu ľudí, ktorí vykonávajú práce v domácnosti. V Belgicku a Španielsku to bol istý zákon, ale tento zákon bol zmenený. Tam išlo o zákony týkajúce sa uzatvárania e, e, pracovných zmluv pre e, neisté formy zamestnania, ale tento bol, zákon bol zrušený. Takže existujú rôzne návrhy, ktoré by sme mohli predložiť spravodajcovi. Ďakujem, pani Ward. Uh, Ďakujem. Uh, myslím si, že je tu isté prelinanie sa s tou prácou, ktorú vykonávam aj ja. Vypočula som si uh, slova k tejto správe a e, hovorilo sa o tom aj o zasadnutí e, týkajúcom sa plnenia cieľov potlačenia chudoby. E, vstupujú to rôzni aktéry a dôkazy sú úplne jednoznačné, že pokiaľ ide o úsporné opatrenia, tú záťaž, tú cenu platia predovšetkým ženy Ehm, čiže bez ohľadu na to, či sú zamestnané alebo nie sú zamestnané. Preto by ehm, bolo veľmi dobre, keby ste venovali istú pozornosť aj tomu, o čom sa hovorí v tej ehm, mojej správe. A bolo by treba sa zaoberať napríklad schopnosťou platiť ceny za energiu v tejto správe. A ďalším dôsledkom je e, vplyv na duševné zdravie žien. Takže tu by sa bolo treba bližšie pozrieť na otázku žien v súvislosti s duševným zdravím a je to, či e, ženy majú také pracovné e, zmluvy, ktoré im umožňujú zabezpečenie dôchodku, alebo teda napríklad tá otázka toho duševného zdravia, ďalšie otázky, to sú veci, ktorým sa my e, venujeme ako ženy, ako aktivistky. Ďakujem. Thanks a lot, Madam Chair. E, pokiaľ ide o nás, chcem sa poďakovať spravodajcovi za túto správu. E, možno, že by bolo potrebné e, hovoriť nielen všeobecne. Mám taký pocit, že pri náraste nezamestnanosti v EÚ v minulých rokoch sa otázka prekerných fóriem zamestnávania dostala do uzadia. Veľmi často totiž stačilo, keď sa ženy dostali do e, situácie, kde e, tie prekerné zamestnania sa stali e, štandardom a E, platí to predovšetkým pre určité sektory, kde sú ženy nadmerne zastúpené. Súvisí to aj s otázkou nerovnosti a chudoby. Myslím si, že v správe sú obsiahnuté niektoré veľmi pozitívne veci. Ja by som však chcela upozorniť na niektoré ďalšie. Napríklad hovoríte aj o verejných službách, o tom, že by mal byť lepší prístup k zariadeniam starostlivosti o deti, ako aj k verejným službám. To by by mohlo predstavať dobrý základ, ale myslím si, že vo verejných službách sú veľmi často ženy zamestnané práve prostredníctvom prekerných e, poriem a, e, takže pokiaľ ide o osoby zamestnané napríklad v zariadeniach starostlivosti o deti, tak e, tu sa musíme venovať otázke ich e, platových pomerov. V alebo napríklad, keď sa pozrieme v niektorých európskych štátoch na to, čo za svoju prácu dostáva napríklad elektrika v porovnaní s prácou zamestnanca zariadení pre starostlivosť o deti, tak ten rozdiel je veľmi veľký a týka sa to aj sociálneho zabezpečenia, ktoré by v zásade malo zabraniť chudobe. Hovorí sa o rôznych schémach, rôznych možnostiach, ale myslím si, že v správe treba zdôrazniť to, že prekerné formy zamestnávania sú často základným dôvodom mzdového diferenciálu a v končnom dôsledku aj rozdielov v dôchodkovom zabezpečení. Mali by sme na túto tému e, urobiť e, alebo vypracovať správu z vlastnej iniciatívy. V mnohých členských štátoch, vrátane Nemecka, máme systémy sociálneho zabezpečenia, ale my ženy e, nevnímame ako plne zamestnané osoby, vnímame ich ako osoby, ktoré zarábajú niečo navyše k zárobku hlavného živiteľa rodiny, ktorým je stále muž. Takže je potrebné, aby aby sme my aj v našich systémoch sociálneho zabezpečenia prehľadali na túto skutočnosť, najmä pokiaľ ide o ženy zamestnané v prekerných formách práce. Ďakujem za váš záver k tejto problematike spravodajca. E- Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že sa len teším na pozmeňujúce návrhy, ktoré predložíte. Potom začne práca na kompromisoch. Ako sa ukázalo, tie obmedzenia, ktoré máme v rámci vytvorenia prvotného textu stanoviska sú tu určité obmedzenia 1500 znakov. Práve preto sú tu určité nedostatky sú tu samozrejme i ideologické aspekty, kde sa nezhodneme, kde medzi nami panujú e, rozdiely. Nesmieme zabúdať i na to, že pôvodom e, e, nerovnosti sú i nerovnosti medzi triedami, triedné nerovnosti v spoločnosti. A sú tu sociálne triedy, ktoré sú na tom inak ako tie ostatné. Potom sú tu ďalej medzi nami, ako som už spomenul, ideologické rozdiely v názoroch a asi ťažko by sme v takýchto prípadoch sa vedeli dohodnúť na kompromise. V iných prípadoch zasa, a to bude asi väčšina prípadov, sa nám podľa mňa podarí dospieť ku konsenzu, pretože tie hodnoty, ktoré sa tu spomínali, sú veľmi zhodné, veľmi podobné. E, Zdedíme ich, zdieľame ich, pardon, a preto vo veľkej väčšine sa nám určite podarí vytvoriť text, ktorý bude zodpovedať vašim predstavám a vašim e, obavám. Ďakujem. Ďakujem e, za tieto informácie. Určite 12 februára o 15. Eh, hodine bude lehota. Hlasovať by sme mali 6. potom vo výbore EMPL a potom v pléne. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je eh, Európska, správa o európskych fondoch pre rovnosť pohlaví. Tu je spravodajkyňou pani Mudy a vám dávam i slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám takisto eh, kolegovia tým z vás teda, ktorí ste predložili pozmenujúce návrhy k tejto správe. 245 e, pozmenujúcich návrhov, ktoré e, boli predložené. Teraz pracujeme na kompromisných pozmenujúcich návrhoch, ktoré budú distribuované dnes. E, máme pripravené stretnutie, stretnutie s tieňovými koncom tohto týždňa. Veľká časť pozmenujúcich návrhov sa zamerala na termín, e, na pojem rodová rovnosť. E, správa má názov Fondy pre rodovú rovnosť, takže iste budeme pracovať s kolegami e, i po terminologickej línii. Zdá sa primerané, že budeme pokračovať s terminológiou na základe názvu správy Teším sa na konštruktívnu spoluprávu, spoluprácu. Určite dosiahneme kompromisy k maximu bodov. E, e, kolegovia, ako ste videli, keď, bude, keď sme cirkulovali, e, keď budeme cirkulovať tie kompromisy, uvidíte, že už sme v tom začali. Určite sa teším na spoluprácu s tieňovými, aby sa zmaximalizovala spolupráca naprieč politickými skupinami a aby sa dosahovali čo najlepšie konsenzy k tejto správe. A teda v tomto zmysle ďakujem. Gracias, eh, eh, Ďakujeme pani Moody. Chce sa niekto prihlásiť k slovu? Eh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, eh, kolegyne a kolegovia. V prvom rade chcem ospravedlniť našu kolegyňu Barbaru Matera za jej dnešnú neprítomnosť, ale je v súčasnej dobe na materskej dovolenke Pani spravodajkyňa, tieňová spravodajkyňa ďakuje pani spravodajkyni za prácu a dúfa, že nadchádzajúce stretnutia s tieňovými spravodajcami budú vedené duchom dobrej spolupráce s cieľom dospieť k uspokojivému výsledku v oblasti prostriedkov z fondov Európskej únie na práva žien budeme podporovať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré žiadajú o posúdenie vplyvu, aby sme získali jasnú predstavu, ktoré fondy sa oplatí implementovať a ktoré by mohli byť vnímané ako neefektívny spôsob míňania e, peňazí daňových poplatníkov. E, v tomto ohľade je tu niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sú dobré a konštruktívne zatiaľ čo iné vyvolávajú naše obavy. EPP mm, nevidí veľké problémy s výnimkou e, následovných e, pozmeňovacích návrhov. E, niekoľko pozmeňovacích návrhov tvrdí, že hodnotenie výdavkov ovplyvňuje viac ženy ako mužov. My s tým nesúhlasíme, pretože žiadna oficiálna štúdia nepotvrdila túto tézu Teoreticky by to mohlo byť možné, ale nie v absolútnych eh, číslach. Eh, vo všeobecnosti nepodporujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré eh, podporujú myšlienku zahrnúť rodovú rovnosť do všetkých rozpočtových položiek, pretože nie vždy je to zmysluplné a často je to utopické až zaťažujúce existujú oblasti a témy, ktorých sa sotva týka rodový rozmer, napríklad kvóty na lov rýb alebo určité e, dohody s tretími krajinami a tých príkladov by sa dalo uviesť e, oveľa viacej. E, ďalšia poznámka, požiadavka, aby boli externí odborníci a organizácie zapojené do všetkých fáz rozpočtového postupu nepoteší kolegov z výboru pre rozpočet keď zvážime že máme tri rôzne inštitúcie reprezentujúce všetkých členov európskej únie a myslím že všetky kritéria transparentnosti demokracie a širokej participácie sa uspokojivo dodržiavajú. a nakoniec eh, posledná poznámka E, všetci tu bojujeme za práva žien, ale tvrdiť, že prírodné katastrofy ovplyvňujú viac ženy ako mužov, e, myslím si, že zachádza už trošku e, ďaleko. Uvítali by sme, ak by sa naši kolegovia podelili o svoje argumenty na podporu tohto, tvrdenia. Myslím tým našich kolegov zo Zelenej E, politickej skupiny. Asi toľko. Ďakujem pekne. Gracias, Ďakujeme pani Záborskej. Teraz pani Trošinský. Merci, madame la présidente. Madame... Ďakujem, predsednička. Ja budem hovoriť o mojich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré reagujú na základné hodnoty, ktoré my ako parlament a skupina presadzujeme. Ako povedal eh, spravodajkynia, eh, ja by som chcela v prvom rade hovoriť o, o výrazoch slovo gender v angličtine, vo francúzštine označuje mnohé ďalšie veci. Nede tu iba o rozdiely medzi chlapcami a devčatými, ide tu aj o sexuálne praktiky a pokiaľ ide o rodovú rovnosť, muži a ženy sú rovnakí, pokiaľ ide o ich práva a e, sexuálne praktiky neohrozujú túto posvetnú rovnosť. E, pre mňa je vylúčené, aby diskusia o rovnosti medzi mužmi a ženami bola niečím, čo umožní diferencovať e, financovanie migračnej politiky. Pokiaľ ide o ženy, e, je potrebné zabraniť ich obchodovaniu so ženami a násiliu na ženách na území našich štátov. Treba nám e, pomôcť, ale predovšetkým tým, že sa e, podporia krajiny pôvodu. E, hovorím o tom vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, nechcem hovoriť o všetkých z nich, ani o kompromisných návrhoch, ale ako viete, všetky krajiny od roku 2008 prechádzajú v EÚ hospodárskou krízou a je potrebné, aby sme hľadali konkrétne riešenia, aby sme ich realizovali realizovali a zdá sa mi, že boj za rovnosť e, pohľavy je, rodovú rovnosť je veľmi dôležitá, pretože slúži našim občanom, e, e, ale je potrebné, aby sme zabranili tomu, aby boli programy príliš preniknuté ideológiou. Thank you. I, I just want to go back to this definition of chcem sa vrátiť k tejto definícii rodu. Ja pôsobím v tomto výbore už celý rad rokov a táto otázka sa opakovane vyskytuje. E, je to otázka lingvistiky. V angličtine totiž existuje rozdiel medzi výrazmi sex a gender, e, pohlavie a rod. A e, tieto slova sa niekedy často zamieňajú, niekedy aj ďalšie slova v angličtine znamenajú tú istú vec, rôzne slova. A keď sa hovorí o tejto správe, e, tak e, e môže mať, e, môže byť, môžu byť v angličtine nejaké rôzne e, preklady. Ja by som e, chcela odporučiť, aby sme ponechali tento názov, tento titul a bolo by dobre to ponechať aj v angličtine, aby to zostalo aj v iných jazykových verziách. Myslím si, že si tu musíme dávať pozor a e, bolo by príliš zjednodušujúce, keby sme to všetko obmedzili iba na jazykovú otázku. Uh, ak uh, mám byť úprimná, chcela by som nadviazať na to, čo povedala pani Záborská ako aj o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme predložili. Ja e, by som chcela povedať, že rod sa stal kategóriou pre analýzu a možno, že je to aj dôvod pre niekedy sa vyskytujúce nesprávne pochopenie, pretože keď my používame isté kategórie, musíme chápať realitu, v ktorej žijeme. A keď napríklad hovoríme o rodovom rozpočtovaní a podobne, tak je potrebné, aby sme to spresnili. Tu nám ide o rovnaké e, rozdelenie finančných prostriedkov, predovšetkým prostriedkov EÚ. A týka sa to aj ďalších eh, politík EÚ, eh, e napríklad v oblasti rybolovu, kde sa eh, rôzne prostriedky pridelujú rybárom, ako aj rybárkam. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako aké dôsledky to má pre e, ženy, napríklad ženy, ktoré sa starajú o starších členov rodiny alebo ktoré znašajú e, oveľa väčšie premen, bremeno, vrátanie fyzického, fyzické záťaže, keď musia prenašať e, týchto starších ľudí a detí. A napokon e, existujú veľmi dobré štúdie, mohla by som vám vás na ne odkázať. A nakoniec e, myslím si, že v tej diskusii, ktorá bude možno do istej miery ideologická, musíme poukázať na to, čo obsahujú nielen zmluvy EÚ, ale aj rôzne iné právne predpisy a ako sa v nich vníma táto e, otázka rodu a e, rodovej rovnosti. Je to veľmi dôležité pochopiť, pretože to pomôže zlepšiť e, naše politiky s tým, aby viedli k vytvoreniu lepšej spoločnosti. Možno treba upozorniť aj na najnovšiu e, literatúru v tejto oblasti, kde sa presnejšie hovorí o tom, čo obsahuje alebo čo znamená tento výraz e, gender ako rod. Euh, Pani Arena, nech sa páči. Myslím si, že e, tu v parlamente nemôžeme mať ideologickú rozpravu. Neakceptujem, že, že tu niekto hovorí o deštruktívnych e, ideológiách. Myslím si, že ten, kto takto poved, sa takto vyjadril, tak sám vlastne e, pôsobí takto deštruktívne v ideológii. Pokiaľ ide o, e, práva, ľudské práva Európanov vo, vo vzťahu k iným, to je veľmi deštruktívne E, keď to má e, žiť pohromade. Dnes ženy, ktoré žijú v situáciách prekérnych, zložitých, diskriminatívnych, všade, kdekoľvek sú na európskom území, či už sú zahraničného pôvodu alebo Európanky, treba sa ich zastávať. Nie som proti e, otázke opatrení či rozpočtov, či sú tie, nerozlišujem tu, či sú to ženy a európsk, e, európanky alebo nie. E, sú to ľudské bytosti, sú to ľudia. To si treba pripomínať a som presvedčená, že množstvo Európaniek sú pripravené to počuť. Nikto nechce, aby ženy zomierali e, s cieľom, že musíme zastávať e, práv iných žien. Nie, môžeme predsa robiť obojo naraz, to treba povedať, inak vznikne dojem, že tieto e, deštruktívne ideológie majú vlastne pravdu a nie tie ideológie, ktoré sú konštruktívne, tu sme, si, myslím, tu sme, myslím, vo väčšinovom tábore, ak chceme obhajovať pozitívny aspekt veci a nie ten aspekt negatívny. Ďakujem. Na záver, na uzatvorenie eh, rozpravy eh, má slovo pani Moody. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, eh, chcem poďakovať všetkým kolegom Gim eh, za ich komentáre aj k pozmeňovacím návrhom. V určitých oblastiach eh, možno došlo k vám v dôsledku eh, tlm, prekladov, uh, pokiaľ ide o príspevok za pani Materu. A pokiaľ ide o fundamentálne otázky, naozaj v názve e, tejto správy sa spomenú prostriedky z fondov EÚ pre práva žien a preto konsekventne túto e, tému spomíname v e, celom v celej správe na tomto názve sa výbor v minulosti zhodol, takže nie je to moja osobná voľba že názov tejto správy znie ako znie. Vítam niektoré z komentárov, ktoré zazneli a Niektoré e, z bodov, ktoré boli spomenuté ako súčasť určitých podmienujúcich návrhov, pokiaľ ide o používanie existujúcich e, fondov a teda hodnotenie, akým spôsobom sa e, vynaklada rozpočet EÚ, to je dôležité. Napríklad, keď sa pozeráme na tému utečencov, je naozaj dôležité pre naše hodnoty v Európskej únii aby tieto zdroje sa používali tak, aby sa podporovali e, ženy, ktoré sú e, v rámci týchto skupín e, vo veľkom ohrození. Ďakujem kolegom za ich komentáre. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a verím, že jej výsledkom bude návrh, ktorý výbor podporí. Muchas gracias, señora Moody. Ďakujem veľmi pekne, pani Moody. Týmto by sme prešli k ďalšiemu bodu programu Cesta do Grécka. Vtedy delegácia nášho výboru navštívila Grécko. Vo vašich podkladoch k tomuto bodu nájdete správu s vysvetlením k programu tejto cesty aj k výsledkom. Neviem, či by sa chcel niekto prihlásiť e, k tejto otázke. Išlo o výmenu názorov. Správu máte k dispozícii, takže ak nemáte k tejto téme e, nič, tak by sme prešli k ďalšiemu e, bodu programu, bod rôzne. Ak nikto nič nemá do bodu rôzne, ak nechcete spomenúť eh, nejakú otázku, prišli sme k poslednému bodu, teda miesto konania ďalšieho zasadnutia. To sa bude konať 25. Eh, decembra o 9. tu v Bruseli. A eh, to by bolo teda naše prvé zasadnutie pre druhú polovicu volebného obdobia. Týmto by sme dnešné zasadnutie ukončili. Želám e, nám e, všetkým e, úspešný plodný rok 2017. v ktorom by sme úspešne mohli pokračovať našu prácu v témach našho výboru. Ďakujem za pozornosť.